v súvislosti s rámcom po roku 2015. Ďakujem, pán predseda. OK, thank you. The, discussion is closed. Mm, ďakujem. Rozpravu zatvárame a hlasovanie bude zajtra 8. oktobra o 12. Now uh, we move on uh, Anna Gomes report. Teraz ideme k správe Anny Gomes a dávam slovo pani Anna Gomeš. E, eh, Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom, všetkým politickým skupinám za to, že sa zúčastnili na rozprave o tejto správe. Um, bol vypnutý mikrofón, nepočujeme rečničku. No se está ouvir. Tratados. A política externa europeia deve zahraničná politika EÚ e, musí zohľadňovať e, zhodnoty demokracie a ľudských práv, ale stále e, je veľa korupcie a toto mm, zmenšuje a poškodzuje kapacitu EÚ, aby posilňovala v tretich štátoch prostriedky boja proti korupcii a aby sme zobranili to, že je tu zložitá situácia angažovania sa európskych zástupcov a e, súkromnej sféry e, v tretich štátoch. Musíme e, zaručiť súlad s tým, čo robíme v EÚ a čo podporujeme mimo EÚ. A musíme sa pýtať, ako môžeme aj my byť účastníkmi a spoluviniteľmi za túto korupciu, e, ako my tiež zodpovedáme za nezákonný tok kapitálov, ktorý sa presmeruje, aby e, sa používal na iné účely a nie účely e, pomoci rozvojovým štátom. Preto musíme skončiť s bankovým tajomstvom a musíme zabezpečiť transparentnosť z nehnuteľnosťami a tým majetkom podnikov. Um, EÚ musí bojovať proti praniu peňazí. Musíme to posilniť e, v trestných zákonníkoch a musíme e, bojovať e, proti nezákonnému praniu peňazí a musíme tiež brať za zodpovednosť podnikajú e za korupciu, ktorú spôsobujú v tretich štátoch. E, a mm, je potrebné, aby si ľudia uvedomili, že terajšia kríza, ktorá tak postihuje ľudí a ktorá spôsobuje sociálne nerovnosti v e ktoré sú obrovské, je tiež výsledkom tejto skromplnej praxe a to práve v posledných rokoch umožnili, sme my umožnili aby e, tieto prekvitali. E, v Grécku aj v Portugalsku boli e, odsúdení ministri, bývalí ministri obrany za nákup nemeckých ponoriek, tiež bývalý minister a predseda Európskej komisie ani neboli vypočutí justíciou, ktorá vyšetruje do toho zapojené podniky. E, my e, máme predsa túto situáciu, ktorá spôsobuje, e, že sa od nás žiadajú nové politiky a opatrenia, ktoré umožňa priniesť skorumpovaných pred spravodlivosť a tiež skončiť s korupciou. A to aj vnútri štátoch, ale aj v tretich štátoch nemôžeme bojovať e, proti e, korupcii v tretich štátoch, keď nebudeme predtým bojovať s ňou v našich vlastných štátoch. E, v tejto správe sa uvádzajú viaceré opatrenia. Napríklad môže sa inšpirovať s zákonom Magnitsky z amerického kongresu, ktorý určil novú stratégiu boja proti tým zákonom a prostriedkom, ktoré sa používajú proti aktivistom, ktorí bojujú proti korupcii. Musia robiť niečo ako to, čo e, sa používalo proti tým, ktorí zavrazili Magnického. E, musíme e, zaviesť legislatívu, ktorá nám umožní bojovať proti legislatíve, a, ktorá e, umožňuje bezstretnosti tých, ktorí spôsobovali korupciu proti novinárom. Čo sa týka nášho vzťahu s tretimi štátmi, je potrebné, aby im zaručili transparentnosť, maximum transparentnosť v pomoci, ktorá sa venuje rozvoju tie podniky, ktoré majú kontrakty s EU, musia jasne určiť, aká je štruktúra ich vzťahov a fungovania a tu musíme zabezpečiť väčšiu rozpočtovú transparentnosť. My vyžadujeme túto rozpočtovú transparentnosť a potrebujeme, aby e, táto jasnosť tiež existovala v našich výmenách s tretimi štátmi. Čo týka e, podnikov, EU musí byť vodcom v boji proti korupcii a e, musí vypracovať zoznamy týchto firiem, ktoré konajú korupčne, aby sa im zabranilo zúčastňovať sa e, v verejných výberových konaniach v EU, aspoň do času, kým nezaručia ich bezvodnosť. Myslíme, že toto je stimul, ktorý e, bude podporovať e, bezvodnosť a dobré konanie firiem. A nakoniec v tejto správe žiadame jasné usmernenie, aby bola k dispozícii informácia, aby sa chránil e, kdokoľvek, e, kto oznámi e, zlé využitia z predňaveru verejných prostriedkov. Musíme chrániť tých svetkov, ktorí poskytujú zásadné informácie e, pre boj proti korupcii aj s korupálnym ľuďom. Mrs. Gomez, now we... Ďakujem pekne, pani Gomez. Teraz máme spontánnu rozpravu a ja dám slovo pani Edith Estrela. Obrigada, Presidente. Eu gostaria de começar por felicitar... Eh, Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem zablahoželať spravodajkyni Myslím si, že táto správa prichádza vo veľmi vhodnom čase. Toto je dôležitá téma, ktorá je aktuálna. Európska únia musí byť príkladom, ísť príkladom a prijať oveľa prísnejšie opatrenia nie len v rámci nášho územia, ale aj vo vzťahoch k tretím krajinám, zvlášť tam, kde sa to týka spolupráce Nesmieme zabúdať, že nerovnosť a sociálna nespravodlivosť eh, sú koreňom, koreňmi e, hospodárskej krízy, ktorej čelíme. Toto chcem zdôrazniť. A zisky niektorých boli získané podvodným spôsobom. E, bola to finančná deregulácia, ktorá nás čiastočne viedla v súčasnej situácii, v ktorej sa nachádzame s vážnymi obeťami, ktoré musia prinášať e, naši občania. Preto potrebujeme e, byť príkladom Musíme podporovať transparentnosť vo všetkých našich činnostiach, či už o finančné, hospodárske alebo politické kroky. Ďakujem pekne. Slovo má pán Ferrera. Ďakujem pekne. Boj proti korupcii, ak má fungovať a byť efektívny, nemôže ignorovať klímu, čo podporuje e, takúto korupciu, štrukturálne programy, ktoré podporuje MMF všade celoplošne, ktoré sa vlastne presadzujú už 10 ročia, privatizácia, e, otváranie pre privatizáciu, otváranie verejného sektora, pre privatizáciu, aby e, súkromné záujmy prevážili nad Verejný to vedie k zničeniu pracovných príležitostí, vytvára to chudobu a vytvára to klímu, ktorá vedie ku korupcii a k neformálnym vzťahom medzi biznisom a politikmi. Mm, politický boj proti korupcii sa musí sústrediť predovšetkým na prevenciu, to znamená, že sa musíme zbaviť všetkých týchto aspektov. Pani Tomasik. <clears throat> Ďakujem pekne. Ako poslankyňa z krajiny, ktorá prechádza reformami, a ako bývalá policajtka si myslím, že Európska únia musí robiť všetko, aby bojovala proti korupcii v spolupráci s tretimi krajinami pretože to chráni finančné záujmy Európskej únie a najdôležitejšia je spolupráca s vládami krajín, ktoré prechádzajú takýmto e, reformným procesom. Výsledok nebude závisieť len tak od legislatívy, ktorá je dobrá v Európskej únie, ale veľmi bude závisieť od politických okolností všetkých krajín. Korupcia sa musí uh, vykoreniť z justície, z eh, oblasti policajného sektora. Chcem zdôrazniť, že boj proti korupcii na vyšších úrovniach je rovnako dôležitý, pretože toto má vplyv na administratívu a riadenie a toto vlastne ku korupcii vedie. Ku korupcii vedie. Ďakujem, komisárka Damanaki. Bohužiaľ bez mikrofónu. podniky bez ohľadu na národnosť. Má to zlý vplyv na spoločnosti, ako aj hospodársky vývoj a rozvoj a to je jednoznačné. Chcela by som preto poďakovať pani Gomeš za to, že pripravila túto správu. Pani Gomeš vo svojej správe poukazuje na to, že Európska únia sa môže stať dôveryhodným a vplyvným partnerom v boji proti korupcii keď vyrieši problémy korupcie, prania špinavých peňazí a organizovaného zločinu v rámci svojich vlastných hraníc. Takže toto je pre nás prvá úloha. Európska únia je vnímaná ako čistejšia časť sveta. Korupcia je ale prítomná aj tu. Eh, líši sa eh, jej prítomnosť v jednotlivých členských krajín, ale eh, vplýva na nás všetkých a preto v júni 2011 komisia prijala antikorupčný balíček, ktorý pokrýva komunikáciu v boji proti korupcii v rámci EÚ. Ten vytvára hlavné smerovania budúcich krokov na európskej úrovni. Antikorupčný balík znamená, že komisia sa musí viac sústrediť na korupciu vo všetkých vnútorných a vonkajších politických e, oblastiach. Dovolte mi teraz špecificky hovoriť o niekoľkých bodoch, e, ktoré bol odzneli v správe. Súhlasíme, že musíme regulovať činnosti súkromných vojenských a bezpečnostných spoločností, preto aby sme zabezpečili ich e, rešpektovanie princípov ľudských práv a medzinárodných humanitárnych e, pravidiel. Európska únia je jedinou organizáciou, ktorá vyjadrili svoju podporu e, dokumentu z Montereo. Európska únia tiež bude sa nadalej aktívne zúčastňovať na <clears throat> činnostiach medzinárodnej pracovnej skupiny OSN, aby sa zvážili možnosti medzinárodného rámca v tejto oblasti prípad Magnitsky. Toto je legitimná otázka, ktorá e, sa týka Európskej únie. Ruské orgány musia vnútorne e, vytvoriť e, dôveryhodný vyšetrovací orgán týchto okolností, okolností smrti tohto človeka. Zvieme, vieme, že napriek dôkazom sa nepodarilo objasniť, ako zomrel toto je nepriateľné. Európska únia má obavy ohľadom e, rozsudku viny Moskovského súdu proti Sergejovi Magnickému a bude teda sa tomuto venuje pán Magnický. E, bol e, po smrti vyhlásený za zločinca na základe nedostatočných dôkazov, ani korupčný skandál, škandál sa nedokázal, ani okolnosti jeho smrti neboli objasnené. Ehm, všimli sme si iniciatívu Európskeho parlamentu, kde sa vyzýva, ehm, kde parlament vyzýva na ehm, určité kroky v tejto oblasti. Toto je veľmi e, citlivá oblasť. Sankcie by sa mali využiť len ako e, nástroj, ktorý je posledný možný, pokiaľ je komplexný politický prístup, e, politický dialog, dodatočná doplňujúca snaha a iné nástroje. Toto e, si vyžaduje vysokú úroveň politickej podpory a dá sa to urobiť jedine, ak to bude jednoznačná dohoda zo strany všetkých členských krajín. Ďakujem, pán predseda, ďakujem. Diskusia je ukončená, hlasovať sa bude zajtra, v útorok 8. októbra o, na Teraz prejdeme k správe Macony a slovo dávam pani Erminie Macony.